Bonjour. Good morning. Dobré ráno, vážení kolegovia. Dobré ráno. Hovorí pani predsednička v asi piatich jazykoch. Pani Tarabela, začneme. Em lugar, temos uma proposta de alteração da ordem do... V prvom rade eh, máme tu drobnú zmenu v programe eh, dnešného rokovania. Eh, je to zmena, ktorú sme si dohodli včera na stretnutí koordinátorov. Jedná sa o to, že sem zaradíme dva návrhy na zmenu, ktoré zaradila alebo ktoré predložila pani Svensson. To je správa, pre, správa o spoločnom trhu pre výbor IMCO tam vlastne bude, budeme predkladať pozmeňujúce návrhy pre e, výbor IMKO a to je jediná šanca, ktorú môžeme stihnúť, tak aby sme sa dokázali zapojiť do prípravy správy výboru IMKO, aby sme mohli e, položiť predkladajúce návrhy, pozmeňujúce návrhy. Takže tam iba doplníme tento bod. Okrem to zaradíme hneď za bod 12 v rámci programu rokovania. Takže to by mal byť e, bod 12b. Dobre. A môžeme teraz prejsť ďalej, budeme hlasovať. Prosím, pripravte si hlasovacie kartičky a ideme hlasovať od bodu 8. Nie je to bod 8, je to bod 13. Rovnosť medzi mužmi a ženami v Európskej únii v roku 2010. Predkladateľka je pani Nedelčeva. Dávam jej slovo, ak sa chce vyjadriť. Dobre, nie je tomu tak. Nechce využiť priestor na vyjadrenie, takže prejdeme priamo k hlasovaniu o tomto stanovisku. Ste pripravení? Máme tu veľmi veľa hlasovania, takže budeme, e, budeme iba odkazovať na čísla pozmeňujúce návrh, návrhu. Takže 47. Kto je za? Proti? Dobre, budeme hlasovať elektronicky, aby sme to vedeli overiť. Against? Vote está encerrado. Končím hlasovanie. A návrh bol zamietnutý. Prosím, dvíhajte svoje ruky jednoznačným spôsobom, aby sme to vedeli veľmi dobre odpočítať a aby sme to potom nemuseli overovať elektronickým spôsobom. 48, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zdá sa, že nie. Zdá sa, že nikto sa nezdržal a návrh je schválený. Dobre, návrh 1, Ample 1. Za, proti, zdržali sa M po 4 za, proti, zdržali sa schválené. E, Osek 8, M 8 za, proti, zdržali sa schválené. M 9 za, proti, zdržali sa schválené. Ideme na pozmeňujúci návrh 50 za. Takže ešte raz 49 od pani Parvanovej za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 50 za. Proti zdržali sa schválené. Ample 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. <clears throat> Pozmeňujúci návrh 51 za, proti, zdržali sa schválené. Ample 11 za, proti, overíme si to, budeme hlasovať elektronicky. Si, si, c'est pas. pas. Ok. Votação está encerrada. Ukončím hlasovanie. Bolo to schválené. Ample 12 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ample 20 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Ukončujem hlasovanie a návrh je schválený. Pozmeňujúci návrh 52 za, proti, zdržali sa, schválené. 53 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je schválené, ale overíme si to elektronickým spôsobom. 53. Ukončujem hlasovanie a návrh bol zamietnutý. 54 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Fechada votação. Takže ukončujem hlasovanie, návrh bol schválený. Ideme na Ample 19, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 55 za, proti, zdržali sa schválené Ample 30 za, proti, zdržali sa schválené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 18 <clears throat> za, proti, zdržali sa schválené. Ample 15 za, proti, zdržali sa schválené. 59 za, proti, zdržali sa schválené. 60 za, proti, zdržali sa schválené, 61 za, proti, zdržali sa schválené, 62 za, proti, zdržali sa schválené, M 14 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronickým spôsobom. Takže M po 14. Ukončujem Budeme opakovať hlasovanie, takže Apple 14. Ukončujem hlasovanie. A návrh je schválený. 25 za, proti, zdržali sa, proti zdržali sa schválené, 63 za, proti zdržali sa schválené, 64 za, proti zdržali sa schválené, 66 za, proti zdržali sa schválené, 67 až 27, teda 27 bolo identické za, proti zdržali sa Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Čiže 67. ukončím hlasovanie. Foi aprovado. 67 e a favor. Za. 67 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 68 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ample 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Ample 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Ample 17 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. 17. Ukončím hlasovanie. Schválené. 69 za. Proti zdržali sa. Schválené. Sedemdesiat za. Proti zdržali sa

proti, zdržali sa schválené, 73 za, proti, zdržali sa schválené, 72 za, proti, zdržali sa schválené, MPO 3 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Zdalo sa mi, že to bolo zamietnuté. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý, pretože kolegyňa zo skupiny ALDE hlasovala proti. Takže takýmto spôsobom je návrh zamietnutý 74 za, proti, zdržali sa, schválené 31 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, overíme to elektronicky. 31. Ukončím hlasovanie. Zamietnuté. 21 za. Proti. Zdržali sa schválené. 75 za proti, zdržali sa schválené, 76 za, proti, Overíme si to elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Bolo to schválené vďaka hlasovaniu pani Nikolaj. Boli ste za? Áno, dobre. 77 za, proti, zdržali sa schválené, M 6 za, proti, zdržali sa schválené, mp 22 za, proti, zdržali sa schválené, 78 za, 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ideme až na 82 za, 82. Za, proti, zdržali sa schválené. 84. Za, proti, zdržali sa schválené. 86. Za, proti, zdržali sa schválené. 85 za, proti, zdržali sa schválené, 34 o tom nehlasujeme, 88 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 89 za, proti, zdržali sa schválené, 87 za, proti, zdržali sa schválené, 90 za, proti, zdržali sa schválené 32 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, druhá za proti, schválené a teraz, teraz e, táto časť bola vlastne pokrytá pozrieme sa na 87, 91 za, proti, zdržali sa Overíme si to elektronicky. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený 92 za, proti, zdržali sa schválené, Ample 35 v dvoch častiach, budeme hlasovať za prvú časť, za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 93 za, proti. Alde? 93 za, schválené. 94 za, proti zdržali sa zamietnuté, 95 za, proti, zdržali sa schválené, 96 za, proti, zdržali sa schválené, 29 za, proti, zdržali sa, overíme si to elektronicky, otváram hlasovanie, 29. Ukončujem hlasovanie. Bolo to zamietnuté 23 za, proti schválené 15, druhá časť za, proti zdržali sa zamietnuté 97 za, proti, zdržali sa schválené, 98 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 99 za, proti, zdržali sa schválené, 100 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 103 za, proti, zdržali sa schválené. 102 v troch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa schválené. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa schválené. 105. Ah. 105 já não se está coberta pela 105 o tom sa už nehlasuje, pretože 102 to pokryla. 104 okay. 101 a favor. 101 za. Proti. Zdržali sa schválené 106 a 106 a 107. Sto šesť za, proti, zdržali sa schválené, sto sedem za, proti, zdržali sa schválené, sto osem za, proti, zdržali sa schválené, sto deväť za, proti, proti, zdržali sa, schválené 110 za, proti, zdržali sa, schválené 111. Návrh pani Matera za. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené 112. Za. Proti. Zdržali sa schválené 113. Za proti, zdržali sa schválené 114, za proti, zdržali sa schválené 115, za proti, zdržali sa schválené. Ample 36 za, proti, zdržali sa schválené. 18 za, proti, zdržali sa schválené. 19 za, proti, zdržali sa schválené, 20 za, proti, zdržali sa schválené, 21 za, pro, e, za proti, zdržali sa schválené, 23 za, proti, zdržali sa schválené, 22 za, proti, zdržali sa schválené, MPL 26 O tom sa nehlasuje. 24. Pozmeňujúci návrh 24 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 25. S ústnym pozmeňujúcim návrhom. Ak, ak sa niekto nechce vyjadriť, tak budeme o tomto hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 26 po dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 27 za, proti, zdržali sa schválené. 28 za, proti, zdržali sa schválené. 29 za, proti, zdržali sa schválené. 30 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa schválené. No, prechádzame na 34, za, proti, zdržali sa schválené. 35 za, proti, zdržali sa schválené. 36 za, proti, zdržali sa odmietnuté 37 za, proti, zdržali sa, schválené 38 za, proti, zdržali sa, schválené 39 za, proti, zdržali sa, schválené 41 za, 41 to je za, proti, zdržali sa, schválené 40. Overíme si elektronické 41. Uzatváram hlasovanie. Návrh bol odmietnutý. 40, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 42 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 44 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 43 po častiach. Prvá časť za proti zdržali sa schválené, druhá časť za, proti zdržali sa schválené, 45 za, proti zdržali sa schválené, 46, dve časti, prvá časť za, proti zdržali sa schválené, druhá časť za, proti zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa schválené. Dvojka, kto je za, proti, zdržali sa schválené. tri za, proti, zdržali sa schválené. štyri za, proti, zdržali sa schválené. 5 za, proti, zdržali sa schválené. sedem za, proti, zdržali sa schválené. osem za, proti, zdržali sa schválené, 9 za, proti, zdržali sa schválené, 10 z, schválené, 11 za, proti, zdrž, kto je proti, zdržali sa schválené, 11. Vamos votar em bloco de, on, de, de 12. Hlasovania blok od 12 po 17, ak s tým súhlasíte, kto je teda za. OK. Então, de 12 a 15. Teda od 12 po 15 budeme hlasovať en blok. Takže 12, 13, 14, 15, kto je za? Takže 12, 13, 14... Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 15 za. Proti? Zdržali sa schválené. 16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 Nakoniec hlasujeme elektronicky, overíme, e, teda konečné hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. dva bolo za, dva proti, nikto sa nezdržal. Takže blahoželám pani e, Nedelčeva.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 a teraz budeme hlasovať o bode 8, absolutórium za rok 2009, všeobecný rozpočet EÚ, oddiel 3, komisia. Spravodajkyňou je pani Irače García Pérez. Prejdeme hneď k hlasovaniu. Um, navrhujem hlasovanie po bloku od sedmičky až po e, odsek 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. E, odsek 5. Za, proti? Zdržali sa? Schválené. Konečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené 24 za, 0 proti, nikto sa nezdržal, takže blahoželám spravodajkyni. A prejdeme k nasledujúcemu bodu, bod 9. To je správa 2010 o vykonávaní programov politiky súdržnosti na obdobie 2007 až 2013.

Budeme hlasovať um, blok. Máme 5 pozmeňujúcich návrhov. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté? No a Nemáme elektronické záverečné hlasovanie. Takže prechádzame rovno k bodu 10. Vonkajší rozmer sociálnej politiky, podpora pracovných a sociálnych noriem a spoločenská zodpovednosť firiem v Európe. Tiež tu ide o prijatie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Môžeme hneď prejsť k hlasovaniu tiež. Unblock. Máme 4 pozmenujúce návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Il y a beaucoup de papiers. <laughs> uh, ponto 11, condições de entrada. Bod 11. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín na účely sezónneho zamestnania. Ah, Spravodajkyňou je pani Papadopoulou. Eh, chcete si vziať slovo? Yes, Lord. Yes, please. Áno, poprosím vás o slovo. V mene výboru FEM sme predložili návrh tohto stanoviska. Pozmeňujúce návrhy e, budú e, zobrané do úvahy výborom LIBE, ktorý je gestorským výborom. Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom za pozmeňujúce návrhy. Väčšina z nich sú akceptované. Okrem možno zopár. Eh, chcem stiahnuť eh, pozmeňujúci návrh 7. Dôvod je taký, že by nemal byť žiadna diskriminácia voči žiadateľom o sezónnu prácu oproti iným žiadateľom, ktorí pracujú v iných sektoroch. A tiež pozmeňujúci návrh 19, 19 je tam ústny pozmeňujúci návrh o vymazanie e, časti jedného odseku. Malo by to byť od Esclires e, Accessible. Takže tá celá veta bude vymazaná. Ešte sú tu ďalšie pripomienky k 17, 26, 18 a 20. Z niekoľkých dôvodov sú tie zmeny. 26 je odmietnutá, pretože sloboda zhromažďovania sa alebo e, družovania sa by malo byť zaručené pre všetkých. Potom 17 tiež odmietnuté, e, pretože preferuje sa názor komisie, ktorá chce mať uniformný prístup v EÚ bez výnimiek, ale 17 vlastne odmieta princíp subsidiarity národných zákonov a potom 18 až 20 tiež navrhujem, aby sme ich neakceptovali, pretože 18 navrhuje, že príslušníci tretích krajín by mali mať právo zostať v hostiteľskej krajine, až pokiaľ im nebudú udelené iné víza a to nie je v súlade so smernicou, ktorá chce zaručiť, že tá práca bude mať e, sezónnu povahu a bude tam maximálne trvanie pobytu a 20 zamietame, pretože sme proti výnimkám. Tie ostatné pozmenujúce návrhy sú životaschopné, pretože hovoria, o vlastne ľudských právach sezónnych pracovníkov a socialisti a demokrati sú za. Ďakujem. Takže prejdeme k hlasovaniu. Osmička. Sedmička bola stiahnutá, takže hlasujeme o osmičke. Za, proti, zdržali sa, schválené. Deviatka, za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, pro, proti, zdržali sa, schválené. 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 25 vypadáva, takže 26 za, proti, zdržali sa, odmietnuté, 13 za, proti, zdržali sa, schválené, 14, za, 27 vypadáva, 14 za, proti, zdržali sa, schválené, 15 za, proti, zdržali sa schválené, 16 za, proti, zdržali sa odmietnuté, 1 za, proti, zdržali sa schválené, 2 za, proti, zdržali sa schválené, 3 za, proti, zdržali sa schválené, 17 za, proti, kto je proti? Držali sa, odmietnuté, 18 za, proti, kto je proti? Zdržali sa, odmietnuté, 19 s ústnym pozmeňujúcim návrhom ak nie sú žiadne námietky, už bol prezentovaný ústny pozmeňujúci návrh, budeme teda hlasovať. Za, proti, kto je proti? Zdržali sa schválené, 14 za. Ah, 4 com alteração oral. E Štvorka tiež tým pozmeňujúcim návrhom a nikto nemá výhrady. Budeme hlasovať e, štvorku s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 20. Kto je za? Proti? Odmetnúť. Otrasal 5, favor. Kontra. 5 za, proti, zdržali sa schválené. 21 za, proti, zdržali sa schválené. 22 za, proti, zdržali sa schválené. 6 za, proti, zdržali sa schválené. 23 za, proti, zdržali sa schválené konečné hlasovanie elektronické. Ukončujem hlasovanie. 23 za, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Blahoželám spravodajkyni pani Papadopolu. c'est le, qu'est-ce que c'est le, le 12. Euh, ponto 12, cooperação europeia no domínio do... Takže 12. Európska spolupráca pri odbornom vzdelávaní a príprave na podporu stratégie Európa 2020. Spravodajkyňou je pani Joana Senišin. Ak si spravodajkyňa nechce zobrať slovo, tak môžeme hneď prejsť k hlasovaniu. Je ne sais pas. Euh, podemos votar em bloco a primeira. Môžeme hlasovať en bloc o prvej strane. The four and the, the, the fourth and the third. Takže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 Otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. Prijaté. Trojka. Za, proti, zdržali sa schválené. Peťka za, proti, zdržali sa schválené. Teraz môžeme hlasovať Amblok 6, 7, 8, 9, Takže 6, 7 a 9. Dobre, tak to je za šestku. Proti. Zdržali sa schválené. 7 za. Proti. Zdržali sa schválené. 9 za. Proti. Zdržali sa schválené. 8 za. proti, zdržali sa, odmietnuté 10 za, proti, zdržali sa, schválené 11 za, proti, zdržali sa, schválené 12 za, proti, zdržali sa, schválené 13 za, proti, zdržali sa, schválené 14 za, proti, zdržali sa schválené, 15 za, proti, zdržali sa schválené, 16 za, proti, zdržali sa schválené, 17 za, proti, zdržali sa schválené, 18 za, proti, zdržali sa schválené, 19 za, proti, zdržali sa schválené, 20 za, proti, zdržali sa schválené, 21 za, proti, zdržali sa schválené, 22 za, proti, zdržali sa odmietnuté, 23 za, proti, zdržali sa schválené, 24 za, proti, zdržali sa schválené, 25 25 za, proti, Zdržali sa? Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. 28 vypadáva aj 27, aj 26, takže 29. Kto je za? Proti? zdržali sa schválené 1 za proti zdržali sa schválené 2 za proti zdržali sa schválené konečné elektronické hlasovanie otváram hlasovanie ukončujem hlasovanie Správa bola prijatá jednohlasne 23, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Blahoželám spravodajkyni. Pontu. Ah. Vamos agora passar. Se sabe? Ok. Uh, vamos passar à votação do ponto 12. Teraz prejdeme, prejdeme k hlasovaniu 12a. Tam to sa týka jednotného trhu pre Európanov. Je to správa pani Svensson. Je to bod 12a. Budeme hlasovať unblock. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Bod 13. Takže bod 14, podoba chudoby žien v Európskej únii. Spravodajkyňou je pani Rovana Plumb. Odovzdávam jej slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani predsednička, najprv som chcela poďakovať všetkým kolegom a chcela by som oceniť úzkú spoluprácu v rámci tejto správy. Samozrejme je to dôležitá správa. Chcela by som sa poďakovať aj sekretariátu nášho výboru. Ja si myslím, že keď schválime túto správu, môžeme spraviť krok vpred a môžeme zabezpečiť rodovú rovnosť a bojovať proti chudobe, e, proti chudobe žien v Európskej únii. Chcela by som vás požiadať o podporu tejto správy, keďže ponúka riešenia pre tieto dôležité ciele. Ďakujem pekne. Thank you very much, Ms. Plum. Ďakujem pekne, pekne pani Plum. A prejdeme teda k hlasovaniu. Návrh 39 za, proti, zdržali sa schválené. 40 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené. 42 za, proti, zdržali sa schválené. Ample 3 za, proti, zdržali sa schválené. Ample 9 za, proti, zdržali sa z prijaté, 28 za, proti, zdržali sa schválené. Ample 33 za, proti, zdržali sa schválené, 43 za, proti, zdržali sa odmietnuté. Ample 44. Pozmeňujúci návrh 44. favor. Za. Proti. Zdržali sa odmietnuté. 45 za. Proti. Zdržali sa odmietnuté. 46 za proti, držali sa. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. 46. Hlasujeme o 46. Ukončujem hlasovanie. 3 za, 3 proti a 17 sa zdržalo. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme k návrhu 50 za, proti, zdržali sa schválené. 51 za, proti, zdržali sa Overíme si to elektronicky. Ukončujem hlasovanie. Schválený. 52 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 53 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 54 za, proti zdržali sa, schválené MPOL. Teda kompromis 15 za, proti zdržali sa, schválené looking up at the votes. you just, if, if, why, would you just like to take... Oh, myslím, že by ste sa mali aj pozerať, ako hlasujem, pretože vôbec ste sa pri tých posledných troch bodoch ani nepozreli, ako sme hlasovali. We voted uh, the compromise 15. Hlasovali sme o kompromisnom návrhu 15. Let's check compromise 15. Eh, Budeme znova hlasovať o kompromise 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 60. 60 za. Proti? Zdržali sa schválené. 61 za. Kontra Abstenções? Proti, zdržali sa, odmietnuté. OK, check. But... Okay. Overíme si to. Otváram hlasovanie. 61. 61. Está encerrada a votação. Ukončujem hlasovanie. Odmietnuté. 141 e e um, a favor. 61 za, proti, zdržali sa, prijaté. 142 za, proti, zdržali sa, schválené. 146 za, proti, zdržali sa, prijaté. 62 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválené. 63 za, proti, zdržali sa prijaté. Nasledujúca strana 66 za, proti, zdržali sa, prijaté. 67 za, proti, zdržali sa, schválené, ale overíme si to. votação. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 68 za, proti, zdržali sa, schválené. Empl 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Empl 34 za, proti, zdržali sa, schválené. 71 za, proti, zdržali sa, odmetnuté. 69 za. Proti? Zdržali sa. Schválené. Overíme si to. 69. Está aberta a votação. Está encerrada a Ukončujem hlasovanie. Aprovada. Prijaté. 70 za, proti, zdržali sa schválené, 72, teda 72 vypadáva, 73 za, 73 kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 74 za, proti, zdržali sa ALDE bolo proti alebo za. Takže schválené. 75 za. Proti. Zdržali sa schválené. 76 za. Proti. Zdržali sa schválené. 77, 78 a 79 sú identické. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Schválené. 80 80 teda vypadáva. 82 od pani Garcia Pérez. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. schválené. 83 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. Osemdesiat štyri, to je taký dodatok. Kto je za? to je v kompromisnom návrhu štyri. Kto je za? Proti? zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Odmietnuté. 88 od pani Matera za proti zdržali sa prijaté. 145 teda od pani Garcia Pérez to bolo schválené. 90 od pani Nikolaj za proti zdržali sa odmietnuté kompromis 14 za proti zdržali sa schválené MP Teraz 91. Ako dodatok, to bolo odmietnuté. M plus 7, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. M plus 11. Za? Proti? zdržali sa schválené. MPOL 36 za, proti, zdržali sa prijaté. 96 za, proti, zdržali sa prijaté. 97 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalšia strana. 104. Návrh 104. To je za. Proti zdržali sa prijaté. 98 vypadáva. 105. Kto je za? Proti. Držali sa prijaté. 106 za proti, zdržali sa a prijaté, 107 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o 107. Ukončujem hlasovanie. Bolo to odmietnuté. MPO 8 Teda o tomto nebudeme hlasovať. Kompromis 6. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Nasledujúca strana. MPL 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 112 vypadáva, 113 za, proti, zdržali sa odmietnuté, 114 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. 114, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Návrh bol odmietnutý. 12 bolo za, 12 bolo proti. 115 za, proti. Zdržali sa. Prijaté 116 za, proti. Zdržali sa. Prijaté. 117 za, proti. Zdržali sa. Odmietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Sto jedna od pani Plum, kto za, proti, zdržali sa schválené. 122, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 123, kto je za, proti, zdržali sa odmietnuté, 124, 100, e, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 125 vypadáva, 126 za, proti, zdržali sa prijaté, 127 za, proti zdržali sa schválené 128 za, proti zdržali sa prijaté 129 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 8 za, proti zdržali sa prijaté. Sto tridsaťtri za, proti Zdržali sa prijaté. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. 133. Hlasujeme o 133. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. 134 a 135 sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa odmietnuté. 136 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že návrh bol schválený, ale overíme si to elektronicky 136. Ukončujem hlasovanie. A bolo to schválené. Kompromis 9. Kompromis 9 bol schválený. 130, 140, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 89 za. Proti? zdržali sa prijaté, 143 za, proti, zdržali sa prijaté, 147 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 1 od pani Garcia Pérez ústnym pozmeňujúcim návrhom. Môžeme o tomto návrhu hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Teraz trojka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Dvojka vypadáva. 4 tiež vypadáva. Teraz hlasujeme o 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovanie o návrhu číslo 5. Ukončujem hlasovanie a návrh bol prijatý. Osmička, kto je za? Proti? Držali sa? Odmietnuté? 7 za, proti, zdržali sa prijaté, 9 za, proti, zdržali sa prijaté, 6 vypadáva, 10 kto je za, proti, zdržali sa prijaté, Kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 16 za, proti, zdržali sa pri odmietnuté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 18 za, proti, proti, zdržali sa prijaté. 20 za, proti. Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 20. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Návrh bol prijatý. Devätnásť za, proti, zdržali sa odmietnuté, kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijaté, 25 za, proti, zdržali sa prijaté. 25 si overíme. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. Návrh 27 za, proti, zdržali sa, odmietnuté. 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. 29 vypadáva. 31 za, proti, zdržali sa, prijaté. 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. 33 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol odmietnutý. Kompromis 13 za. Proti. Držali sa. Schválené. 37 za proti, zdržali sa prijaté, 38 za, proti, zdržali sa prijaté. Konečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 23 za, 1 proti, nikto sa nezdržal. Blahoželám spravodajkyni.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 31. januára v pondelok od 3. Eh, do 6. respektíve pol 7. bude tam aj verejné vypočutie eh, ohľadom osamelých matiek o slobodných matkách. Ďalšie stretnutie máme 3. marca, je to v štvrtok o 9. od 9. do 12.30. Zároveň budeme oslovať Medzárodný deň žien v roku 2011. A témou z tohto ročného stretnutia bude ženy v politike e, v Európskej únii. Bude to stretnutie, ktoré na ktorom bude prítomný aj pán predseda parlamentu, pán Bužek a rovnako e, e, počítame aj s prítomnosťou niekdajšej prezidentky Írska, ktorá bude predsedničkou nášho stretnutia, ktorá bude predseda tomuto stretnutiu. Všetky informácie vám zašleme v písomnej podobe. No a tým môžeme uzavrieť dnešné rokovanie. Všetkým vám želám veľmi príjemný koniec týždňa. Ďakujem pekne.